po nemecky s oznámeniami príslušné španielské e, orgány e, ma informovali o, voľbe pána Eriko Calvega Čambona, e, ktorý nastupuje na miesto pána Wagnera. Príslušné bulharské orgány ma informovali o tom, že pán Novakov nastúpi od 24. novembra 2014 a prichádza na miesto pána Dončeva pán parlament e, berie podľa článku 7 e, na vedomie e, a podľa článku ďalšieho rokovacieho poriadku voľbu týchto nových kolegov, pána Klaveta Šambona a pána Novakova. A chcela by som mi pripomenúť, že plným právom e, môžu sa zúčastňovať zasadnutí e, parlamentu, pokiaľ nebude ich mandát overený, alebo e, pokiaľ nikto nenapadne ich menovanie. A za predpokladu, že predtým písomne uviedli, že nezastavajú nejaký iný úrad, ktorý by bol v rozpore s ich mandátom v Európskom parlamente. A je tu ešte druhé oznámenie a ešte aj viac. Podľa článku 7 kodexu, etického kodexu e, som 20. novembra 2014 e, rozhodla, že e, Jean-Marie Cavada bude menovaný do výboru